Mám oznámenia. 16. júla 2009 som predložil výboru Júry informáciu o zbavení imunity jedného člena. V roku 2010 predseda výboru Júry ma informoval, že na základe parlamentného uznesenia z apríla 2009 o imunite, o pravidlách imunity v Poľsku. Predmetný výbor odmietal tento dokument ako nesplňajúci podmienky. Ďalším bodom na program